turizmu. Požiadal by som eh, pána ministra Kondersa, aby sa ujal slova v mene rady. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Much, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci. Pri tejto príležitosti 10 týždňov po parížských teroristických útokoch by som eh, veľmi rád povedal, že zrejme sa už nikdy ne eh, dožijeme takýchto hrozných útokov v Európe. Žiaľ, nie som presvedčený o tom, že by to bola pravda. Práve naopak, vychádzajúc z nedávnych eh, udalostí, Teroristická hrozba sa čoraz e, viac zvyšuje v Európskej únii, zanlivo, ale tiež v blízkosti Európskej únie, v okolitých krajinách, e, ako vidíme z nedávnych e, útokov v Istanbule, v Džakarte, Bakaduku, v Chasade, v Pakistane. My ako pracovníctvo urobíme všetko preto, aby sa zvýšila schopnosť EÚ bojovať proti týmto hrozbom a chrániť našich občanov. V tomto kontexte boj proti terorizmu bude kľúčovou témou na neformálnej schôdzi Rady ministrov vnútra spravodlivosti na budúci týždeň v Amsterdame. Predsedníctvo tiež pripisuje veľký význam princípu právneho štátu a tiež dosiahnutiu rovnováhy v tejto oblasti v boji proti terorizmu. Prekážky pri výmene informácií o zahraničných teroristických bojovníkoch a tiež ostraňovanie týchto prekážok budú e, predovšetkým na programe tejto schôdze. Ďalšia téma, ktorej sa budeme venovať, je zdieľanie informácií medzi členskými štátmi o zbraniach a výbušninách. Ďalej, plnenie dohôd je mimoriadne dôležité v praxi, tak ako sa uvádza v internej stratégii bezpečnosti EÚ na roky 2014 až 2020 Predsedovia vlád a prezidenti 12. februára 2015 sa dohodli na konkrétnych princípoch po útokoch na Charlie Hebdo a toto je naďalej rámec, ktorého vychádzame. Tento rámec sa musí naliehavo plniť v praxi. Môžete si byť istí, že predsedníctvo urobí všetko preto, aby sa presadzoval čo najrýchlejší pokrok v tejto oblasti v plnení. Už sa podarilo dosiahnuť pokrok v posledných mesiacoch, tak ako sa uvádza vo verejnej správe Európskeho koordinátora na boj proti terorizmu koncom novembra Vzdelanie informácií a operatívna spolupráca sú hlavnými prioritami, e, ktoré vníma tak aj rada. Už sa podarilo dosiahnuť pokrok v dohode o smernici o PNR. Vidíme, že je možné podporiť spoluprácu e, so všetkými orgánmi v snahe vysledovať e, podozrivé osoby z terorizmu 1. januára. Sme spustili Centrum boja proti terorizmu, je to robustnejšia platforma na ktorej si členské štáty môžu zvýšiť výmenu informácií a zlepšiť svoju koordináciu vzájomnú. Tento proces monitorovania, ako aj vyšetrovanie e, nezákonných e, činov e, pomáhajú celému procesu. V novembri 2015 členské štáty poverili CCTC, aby sa vytvorila jednotka na vyšetrovanie cezhraničných prípadov. Európska únia chce podporovať prebiehajúce vyšetrovanie viacerých členských štátov v tejto oblasti. Pokrok e, v prispievaní k rôznym databázam EÚ sa často prerokúva na rade a sledujú sa aj výsledky mimo kontextu EÚ. Spolupráca a zdieľanie informácií medzi bezpečnostnými zložkami bude zintenzívnené e, na úrovni skupiny boja proti terorizmu. Komisia skoro chce predložiť návrh o aktualizovaní európskych informačných systémov o trestných e, registroch, e, tiež aby sa aktualizovali údaje o trestnej činnosti osôb, ktoré sú osúdené z terorizmu. Ďalej sme začali prerokovať návrh na úpravu rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu. 2. decembra komisia predložila návrh smernice s cieľom kolektívne plniť e, rezolúciu e, Rady OSN 2178 a taktiež aspekty dohovoru Rady Európy v tejto oblasti. Rokovanie o tejto smernice už prebiehajú a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v júni tohto roka. Okrem prehlbenia eh, výmeny informácií ehm, o tejto trestnej činnosti eh, nedelej je prioritou eh, problematika náboru, radikalizácie. Ehm, niekoľko tisícov občanov EÚ už odišlo ehm, podporovať islamský štát, a bojovať v jeho mene. Mali by sme vytvárať príležitosti v našej spoločnosti pre všetkých, mali by sme robiť eh, mnoho viac v oblasti tolerancie, eh, boj proti nenávisti, taktiež podporovať eh, medzirosový dialog a taktiež lepšie komunikovať o našich hodnotách. Vzdelávanie osveta je dôležité, aby sa lepšie zvyšila informovanosť o aktivitách komisie, ale samotná prevencia nestačí, pretože tieto veľmi dobre vyškolení, radikalizovaní jednotlivci spôsobujú veľkú hrozbu našej spoločnosti. Musíme si vymieňať osvedčené postupy aj tiež na rovni siete informovanosti o tejto radikalizácii. Chceme lepšie podporovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Tiež chceme vymieňať si skúsenosti s tretimi krajinami. Konkrétne sa budeme sústredovať najmä na región Blízkeho východu, Severnej Afriky a Turecka. Faktom je, že internet je jeden z primárnych kanálov radikalizácie, zverejňovanie a šírenie e, takýchto obsahov, vytvorenie jednotky, e, ktoré sa venuje práve internetu na úrovni Europolu, zvyšuje našu schopnosť e, získať prehľad o týchto teroristických hrozbách. 3. decembra 2015 bolo spustené Európske internetové fórum s cieľom identifikovať a sťahovať obsahy z internetu, ktoré spôsobujú riziko a ktoré ohrozujú bezpečnosť či spolupráca s poskytovateľmi internetových služieb v tomto smere je kľúčová. Návrh komisie v Európskom akčnom pláne, pláne o nezákonnom obchodovaní so zbraniami a výbušninami tiež e, už započala komisia chce uplatniť všeobecný prístup k tomuto návrhu. Chcel by som ešte spomenúť balík hraničných policajných zložiek. Toto je tiež v kontexte boja proti terorizmu dôležité, pretože musíme posilniť e, kontroly na externých hraniciach EÚ. Hraničná kontrola je ďalšou prioritou nášho predsedníctva. V tejto téme by sme mali byť opatrní pri zamienení si e, pojmov migrácia a terorizmus. Nesmieme zabúdať na to, že veľká väčšina migrantov uteká z konfliktných situácií a uteká pred teroristami. Spolupráca s kľúčovými partnermi ako napríklad USA naďalej pokračuje. Okrem toho chceme posilňovať e, našu angažovanosť v boji proti terorizmu v Severnej Afrike, na Blízkom východe, v Turecku a na Západnom Balkáne. Na záver by som chcel povedať, že sa domnievam, že všetci máme spoločný cieľ. Okrem iného sa to prejavuje vo vašom uznesení z februára minulého roka o boji proti terorizmu a tiež v správach, ktoré schválil výbor LIBE koncom minulého roka. Tešíme sa na plodnú spoluprácu s vami aj naďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán minister Gunders, a teraz požiadame pána komisára Avramopulosa, aby sa ujal slova v mene komisie. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Sine, pani poslanky, nesiení pani poslanci, vítajte aj pán Kenders. Ako viete, rok 2015 predstavoval prelomový bod v skúsenosti Európy s terorizmom. Teror, terorizmus si vyžiadal životy 150 nevinných ľudí. Príliš mnoho ľudí prišlo o život a príliš mnoho ľudí ostalo vystrašených. Musíme byť ale realisti. Hrozba terorizmu v Európskej únii je na vysokom stupni. Teroristická hrozba existuje. Rozhodli sme sa reagovať e, rozhodne a pružne, pričom budeme dodržiavať naše hodnoty demokracie, tolerancie a dodržiavania základných práv. Od prvého dňa, kedy táto komisia začala fungovať, sme zdôrazňovali, že boj proti terorizmu je spoločnou európskou zodpovednosťou. Naša európska agenda o bezpečnosti už existuje, ako viete, od apríla minulého roku. Drastickým spôsobom sme zrýchlili jej naplňanie tým, že došlo k politickej dohode ohľadom PNR na úrovni EÚ. Ďalej tu je návrh smernice o terorizme potom je tu balíček o strelných zbraniach z novembra. Ďalej akčný plán o obchodovaní so zbraniami. Nariadenie o Europole, ktoré bolo prijaté v decembri. Posilnené Centrum excelentnosti alebo výnimočnosti, ktoré má bojovať proti terorizmu a spustenie internetového fóra v rámci EÚ na boj proti škodlivému obsahu online. A tento týždeň prišiel návrh výmeny záznamov, trestných záznamov o vzťahujúcich sa na osoby, ktoré nie sú z EU. To všetko sú hmatateľné opatrenia, ktoré majú posilniť našu, našu bezpečnosť naprieč hranicami a chystá sa toho viac. Rok 2016 bude rokom, kedy sa zameriame na peniaze a financovanie teroristov. Musíme teroristov zbaviť tých finančných zdrojov. Na začiatku februára predložíme naše podnety a predložíme zároveň aj konkrétny časový harmonogram. Náš balíček, ktorý sa vzťahuje k hraniciam e, z decembra minulého roku, tiež je dôležitou súčasťou mozaiky, pretože umožní systematické kontroly všetkých ľudí, ktorí sa zdržiavajú, respektíve vstupujú na územie Európskej únie je jasné, že musíme zlepšiť riadenie našej vonkajšej hranice, tak aby sme zvýšili vnútornú bezpečnosť a aby sme zachovali Schengen. Dovolte mi to povedať jasne opäť, a, keď ide o bod, ktorý s tým súvisí. Utečenci, ktorí prechádzajú našimi hranicami, pretože potrebujú medzinárodnú ochranu a pretože aj majú nárok na takúto ochranu, nie sú teroristami. Chcem opäť zdôrazniť, že nikdy nedáme znamienko rovná sa medzi utečencov a teroristov. Nemôžeme mať strach pred našim víťazstvom. Dovolte mi nakoniec venovať sa otázke vzdelania informácií. Je to citlivá, ale ako určite chápete, podstatná otázka. Ako viete, je to, jedna z, je to jeden z ústredných pilierov našej agendy v oblasti bezpečnosti. EÚ disponuje nástrojmi, tak aby uľahčila výmenu informácií medzi národnými orgánmi pre presadzovanie práva. Schengenský informačný systém databázy Europolu, prúmsky rámec, to všetko by malo byť využité do maximálnej možnej miery členskými štátmi. Členské štáty si musia viac navzájom dôverovať, musia pristúpiť k dieleniu väčšieho množstva informácií, tak medzi sebou, ako aj s Europolom. Orgány na presadzovanie práva v rámci členských štátov, vrátane špecializovaných orgánov takéhoto typu, budú pracovať za tým istým účelom, a síce bezpečnosť pre našich občanov. Musíme si ujasniť, že kolektívne, len kolektívne, budeme všetci mať väčší pocit bezpečnosti. Tie hrozby, ktorým čelíme, sú rovnaké. Náš prístup k týmto hrozbám musí byť takisto rovnaký. Tu nejde o nejakú súťaž. Ak budeme spolupracovať, tak sa navzájom posilníme. Informácie sa už vymieňajú na rôznych úrovniach, ale túto výmenu treba zvýšiť a nie zredukovať. E, na budúci týždeň oficiálne spustíme v rámci Europolu Európske centrum pre boj proti terorizmu. Je prevádzky schopné, tak povediať, už od 1. januára 2016. Toto stredisko alebo centrum sa môže stať takým hubom našich operácií zameraných na boj proti terorizmu. Ak ho dokážeme maximálne využiť, ak budú členské štáty si navzájom vymeniť informácie. Takéto centrum, respektíve stredisko, môže uspieť e, vo svojej misii, len ak mu všetci k tomu úspechu napomôžeme. Podpora, ktorú poskytuje Europol francúzským a belgickým, ktoré poskytol Europol francúzským a belgickým vyšetrovateľom po útokoch v Paríži, je najlepším príkladom úlohy, ktorú môže zohrávať Európske centrum na boj proti terorizmu. Krížové kontroly údajov, zľahčenie výmen informácií a poskytovanie analytickej a operačnej pomoci službám v rámci jednotlivých štátov, ktoré fungujú v teréne. Ctené poslankyne, poslanci, e, rok dozadu po útokoch na Charlie Hebdo sme zdôraznili, že naša reakcia nebude diktovaná strachom, respektíve ju nebude, nebudú ovplyvňovať unáhlené závery. Komisia navrhla viaceré konkrétne kroky, ktoré sú súčasťou komplexného prístupu a v rámci tejto kolektívnej snahy sa nám podarilo pokročiť. Avšak nedávne udalosti nám pripomínajú, že stále si to z našej strany vyžaduje viac. Teraz je čas konať a posilniť našu vzájomnú spoluprácu. Ubezpečme sa, že rok 2016 bude zlomovým bodom pre Európu z pohľadu rozhodného boja proti terorizmu priamo vo všetkých jeho aspektoch. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, vážený pán komisár. A teraz poprosím pani Vozenbergovú, aby vystúpila na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda for those nations that wish to take heed. pre národy ktoré eh, ktoré musia tomuto čeliť. Eh, je tu strach z teroristov, ktorí už spáchali teroristické činy. Je to akási reklama na terorizmus. Tá sa nedá akceptovať v Európskej únii. Tu sú naše pravidlá a hodnoty, ktoré podporujú demokráciu a Európol eh, vyšetrovania. Eh, máme tu 5 až 6 tisíc Európanov, ktorí sú teroristami. Ako to môžeme skontrolovať? Eh, čo teda urobila Európska únia, čo urobila Rada, to sú dôležité kroky, ktoré sa musia zrealizovať. Ako sa dá tento fenomén skontrolovať? Existujú štrukturované skupiny, siete, ciele. A toto všetko sú e, ľudské životy. A čo sa stane? Zavrieme hranice? Je skutočne dôležité realizovať rozumnú politiku Nesmieme si zamieňať migráciu a terorizmus. To nemá nič navzájom spoločné. Niektorí teda migranti prichádzajú nekontrolovane a e, sú tu aj teroristi. Európsky parlament, Európska únia musia tieto oba javy pochopiť, ale nesmí si ich zamieňať. Milí kolovia, musíme byť veľmi opatrní, musíme tento fenomén kontrolovať na internete, ale aj v spolupráci medzi členskými krajinami. Musíme spolupracovať aj s tretími krajinami. E, a e, terorizmus má určitú tvár. Európska únia musí dať odpoveď, pretože ide o demokraciu. Ďakujem. Akceptujete, e, akceptujete modrú kartu zo strany pána Jureka? Pán Jurek. božiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Vašimi slovami a slovami pána komisára e, sa tu povedala pravda a boli to cenné komentáre. Nesmieme si zamieňať e, terorizmus a podporu terorizmu, e, ale ak teda vidíme tie milióny moslimov v Európe, toto je základňa pre rozvoj terorizmu v Európe. To je európsky e, fenomén, nie je to niečo, čo by bolo sem dovezené. Milí kolega, oba fenomény nespájame, ale potrebujeme kontrolu vonkajších hraníc EÚ, aby takéto javy boli odhalené ľudia, ktorí prichádzajú do Európskej únie, e, musia prejsť e, nejakou kontrolou. Máme ale hodnoty, ktoré musíme skontrolovať, pani Sipel. Ďakujem pekne. Teroristické útoky v posledných mesiacoch v Európe, ale aj na iných miestach nie sú nám zamerané len proti konkrétnym ľuďom. Ich cieľom je šíriť strach a tak ničiť slobodu a demokraciu. Preto je jasné, že treba stanoviť jasné hranice proti teroristom tak, aby sme zabezpečili naše spoločnosti. Čo to znamená? Súčasný terorizmus nie je národne vymedzeným javom a preto musia tie nástroje európske, ktoré máme k dispozícii, ktoré sa týkajú vyšetrovania, výmeny informácií, tie treba skutočne lepšie využívať. Ďalej lepšie predchádzať. K tomu patrí aj teroristická propaganda, ktorá sa objavuje na internete. Tu treba odhaliť, treba vymazávať nelegálne obsahy a vyšetrovať ich eh, zostaviteľov. Eh, ďalej nejakým spôsobom zamedziť e, financovanie teroristov a čeliť teroristické rozbe e, v Európe tak, že budeme si lepšie vymieňať informácie a že budeme mať lepšie programy na boj proti tomuto. E, ďalej treba odsudzovať tých, ktorí nabádajú k takejto činnosti. Je požadované od členských štátov, aby zabezpečili patričným spôsobom materiálne a personálne zabezpečenie justičných a vyšetrovacích orgánov. Nemôžu tu byť žiadne prázdne miesta tie vyšetrovania musia byť tak na analogovej ako aj digitálnej forme riešené efektívne a takisto tam to treba zlepšiť. A pokiaľ ide o efektívne vyšetrovanie na úrovni EÚ, tak to si bude vyžadovať e, zjednotenú definíciu a terminológiu, pokiaľ ide o trestné činy takejto povahy. Komisia v, tojto, v tomto ohľade predložila návrh. A ďalej, spravodlivé konanie treba zabezpečiť v každom prípade, tak aby tieto procesy, respektíve konania, e, nestroskotali z dôvodu e, nedostatočných dôkazov. E, a na záver, predchádzať, ochraňovať tie nástroje členských štátov musia byť využívané dôsledným spôsobom, pretože len tak sa nám podarí zachovať dôveru v právny štát a zároveň úspešne bojovať proti terorizmu. Ďakujem pekne. Domnul Džambacký, un minút. Ďakujem pekne, pán Dambasky, minúta. No, dámy a páni, je jasné, že teroristická hrozba je jedna z najväčších víziev pre európske krajiny. Žiaľ, Toto sa podcenilo, sme čl- svetkami radikalizácie, ktorá sa zosilňuje a multikulturalizmus e, neúspel. Sú tu krajiny, e, ktoré majú nelutosnú politiku voči Turecku, Sádskej Arábii, Kataru e, a sponzorujú teroristické organizácie. Je na čase toto ukončiť. Pokiaľ ide o financovanie terorizmu, toto nie je možné urobiť tak, ako sa to urobilo v súvislosti s Tureckom. Namiesto toho by sa mali mm, realizovať e, sankcie. V Saudskej Arabii by sme mali nastoliť sankcie, pretože inak e, terorizmom sa stane každodenným javom. Pán Ježek, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Terorizmtická hrozba podkopáva hodnoty spoločnosti a náš životný štýl. Rozšlach tejto hrozby je široký a vyžaduje si európsku reakciu v úzkej spolupráci s našimi partnermi vo svete. E, európska reakcia e, by sa mala sústrediť podľa môjho názoru na nasledovné aspekty financovanie terorizmu, e, vonkajšia a vnútorná bezpečnosť a dôvod alebo korene terorizmu. Musíme lepšie prispôsobiť našu legislatívu na zabranie financovania terorizmu. Um, napríklad teroristické útoky v Paríži si vyžadujú uh, radikálnejšie pravidlá, uh, prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Uh, pokryť ISIS, e, tak e, tu sú e, zdroje financovania. My ich musíme zastaviť počnúť s pašovaním ľudí. Musíme prijať opatrenia na všetkých úrovniach, od najnižšej po najvyššiu samozrejme musia byť efektívne, ale nie excesívne. Na európskej úrovni je to spolupráca medzi členskými krajinami, Ehm, presadzovanie práva, policia. To je kľúčové. Nesmieme zopakovať chyby z minulosti. Zároveň musíme lepšie chrániť a kontrolovať naše vonkajšie hranice. Ehm, nebezpečenstvo je vysoké a všetky naše hranice a hraničná, hraničná, hraničná stráž ehm, musí pracovať efektívnejšie. Vonkajšia kontrola je tiež najlepším spôsobom, ako bojovať proti pašovaniu zbraní efektívnym spôsobom a obmedziť prístup teroristov k týmto zbraniam. Je to ale dlhodobá úloha, mnohí radikáli už sú v Európe, niektorí sa stali e, zahraničnými bojovníkmi a niektorí e, realizujú teroristické útoky proti ich vlastným krajinám. Mali by to byť integračné projekty a potom by sa mali implementovať na úrovni miestnych samozpráv. Ďakujem. Ďakujem, pán Ježek. Pán Zuber, minúta. Ďakujem pekne. Európska stratégia boja proti terorizmu obmedzuje osobné slobody. To ukazuje, že namiesto oslabenia terorizmu ich vlastne, mm, terorizmus vlastne posilňujeme čoraz e, viacej. To znamená, že je tu militarizácia, zasahovanie vojny a to viedie ku xenofóbii, fašizmu a tak ďalej. Strašné zločiny, vrátanie tých, ktorí sa stali v Paríži, sa teraz dejú a teda aj sa udiali všade vo svete. Politika mieru a rešpektovanie medzinárodných pravidiel je potrebná, aby sme ukončili eh, takúto situáciu eh, medzinárodného terorizmu. Musíme sa strediť na Blízky východ, kde sa náborujú tieto teroristické skupiny. Ďakujem, pán Albrecht. Minúta a pol. Much, uh, I'm, I'm... Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že počujem, že predsedníctvo sa poučilo a akceptuje väčšinu toho, čo navrhuje komisia. Bol by som rád, keby bolo možné e, urýchliť nájdenie riešenia na teroristický problém, ako v minulosti, pretože to boli práve členské krajiny, ktoré blokovali mnohé opatrenia na to, aby boli spoločné pravidla, pokiaľ ide o trestné stíhanie, spolupráca e, proti organizovanému e, zločinu, informácie a ich zdieľanie medzi inštitúciami, členských krajinách a Europolom alebo inými agentúrami EÚ a ešte stále to nefunguje. E, Zdieľanie informácií nefunguje, hlavne pokiaľ ide o informácie o podozrivých, o rizikách a to potrebujeme posilniť. Nie je zber kvant informácií, ktoré nie sú vôbec relevantné pre vyšetrovateľov, ale sústrediť sa na rýchlu výmenu informácií o tých, ktorí sú podozriví, a oblasti, kde sú riziká. Nielenže je to potrebné pre efektívnosť, je to potrebné, ale aj preto, že sme právnym štátom demokracie a musíme rešpektovať tieto pravidlá. A teroristické útoky sa opakujú, to, sa, to odznelo aj e, v rozsudku e, Štrátovského odboru pre ľudské práva e, voči Maďarsku. E, musíme sa teda držať e, tohto aspektu, posilniť ho a mm, podporiť takúto výmenu informácií. Ďakujem. Pán Wolf, minúta a pol. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, e, pán minister, aj vám. E, prvé pravidlo každej vlády je ochrana je ľudu. A ochrana európskeho ľudu pred terorizmom je niečo, čo predpokladám a vidím, vnímate ako naozaj vážnu vec. Ale na to, aby sa problém terorizmu riešil, musíte si uvedomiť, kto je vašim nepriateľom a kto je vašim priateľom. Musíte si uvedomiť, kde e, sú vaše spoločné hodnoty a odkiaľ prichádzajú. A tu práve analýza Európskej únie zlyháva. Musíme e, pomenovať, e, pochopiť problém, musíme pochopiť, kto to presne sú a musíme si uvedomiť, čo to presne robia. A prvou časťou tohto problému je, že vo vašej retorike a vo vyjadreniach komisára sa objavuje um, tvrdenie, ako väčšina migrantov uteká pred terorizmom. To jednoducho nie je pravda. Vieme, že väčšina migrantov uteká z ekonomických dôvodov. Veľká väčšina žiadateľov o azyl sú ľudia, ktorí naozaj utekajú pred terorizmom. Toto je prvá časť problémov, ktorý musíte riešiť. A ďalej druhá časť problémov, ktorý musíte vedieť, je, že otvorené hranice, ktoré ste vytvorili, a nechcete ich nejako spochybniť, eh, znamenajú, že neviete, kto prichádza, neviete, odkiaľ prichádzajú a neviete, kam eh, napokon sa dostanú. A toto celú vec ešte zhoršuje ženy v Kolíne, v Bone, Berlíne, vo Švédsku a všetkých ostatných eh, mestách, kde trpeli na Silvestra, budú trpieť aj naďalej, práve preto, že neviete tento problém správne riešiť. Pán Wolf, ste ochotní prijať modrú kartu od pána Jakovčiča? From

Poštovani kolega. Pán kolega, chcel by som eh, I'm not so sure that I'll be so good. But <clears throat> eh, you said many things and I agree with you, but Povedali ste toho veľa, ja s vami súhlasím, ale súhlasíte so mnou v tom, že terorizmus je všeobecnou pravdou. Máme totiž terorizmu aj v Európe. Isti si spomínate, čo sa stalo v Severnom Írsku, v Nemecku, v Taliansku a tiež v Norsku alebo aj v iných krajinách v Európe. Je to náš európsky problém, je to európsky terorizmus. Nehovoríme tu len o terorizme, ktorý prichádza do Európy z iných častí sveta. Ja si myslím, že terorizmus je všeobecným riziko. Musíme bojovať proti všetkým druhom terorizmu. Súhlasíte so mnou v tomto? Chcel by som rád e, dodať, že vaša angličtina je naozaj vynikajúca e, oproti mojim znalostiam chorváčtiny. A to chcem oceniť. E, máte pravdu v tom, že terorizmus je medzinárodný problém je rizikom pre rodiny na celom svete. Musíme proti nemu bojovať v všetkých podobách, ale dnes riešime problém, ktoré súvisí s islamským štátom a to hroznou ideológiou, ktorá sa snaží huckať človeka proti človeku, muža proti mužovi a ženu proti žene. Nemusíme hľadať len európske, ale predovšetkým globálne riešenie. Toto je jediný spôsob, ako tento problém vôbec vyriešiť. Ďakujeme pekne. Teraz pani Majer na dve minúty. Dank u voorzitter. Ďakujem. Dnes hovoríme o zvýšenej hrozbe terorizmu a zdá sa, že je prekvapením pre mnohých z vás, že Európa je cieľom terorizmu. Deje sa to preto, že ešte stále analizujete veci nesprávne, napriek mnohým útokom, ku ktorým došlo. Západ čeli útoku a ešte stále analizujete celú vec nesprávne napriek mnohým umúrtiam, ku ktorým došlo, ešte stále tvrdíte, že títo ľudia nevychádzajú skôr, do no napriek tomu, že eh, islamský štát eh, využíva práve eh, utečencov na to, aby šíril svoju propagandu. Vaša analýza spočíva v tom, že ešte stále veríte v e, multikulturalizmus. E, zdá sa, že celú situáciu vôbec nechápete. Islamisti chcú dominovať celému svetu. A je tu mnoho problémov, e, ktoré sa neodvážime pomenovať. Máme otvorené hranice, ktoré znamenajú, že Európu zaplavujú teroristi. A ja nechápem, prečo ešte stále Ehm, robíme tie správne analýzy. Napriek útokom máme 31 tisíc žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do Grécka. E, toľko ich prišlo v, prvých mesiac, v prvom mesiaci tohto roka. Vrátanie teroristov a budúcich e, bombardovačov, e, pretože naše hranice nie sú zaistené. Nejde tu o to, či dôjde k útoku, ale o to, kedy k tomuto útoku dôjde, k ďalšiemu útoku musíme brať hrozbu terorizmu naozaj vážne a ak to naozaj chcete robiť, ak chcete chrániť našich občanov, je najvyšší čas uvedomiť si, že jediné riešenie spočíva v uzavretí našich národných hraníc a v vrátení všetkých tzv. žiadateľov o azyl späť tam, odkiaľ prišli. Toto je jediný spôsob, ako zastaviť islamizáciu Európy. Funtulis ďalej nasleduje. Ďakujem. Európa odrazu objavila terorizmus, strana Zlatého úsvitu a iné subjekty už dlho rokov na tomto pracujú a pritom čelili rôznym obvineniam, odsudzovaniu. Len si pomyslite na mladých ľudí, ktorí boli v Bataklane a ktorí sa chceli len baviť. Európske krajiny majú terorizmus na uliciach, čelia otvorenému teroru, otvorené hranice, rasizmus, toto všetko, eh, zdá sa, nespôsobuje, že by sme začali rozumne bojovať proti teroru. Mass media a teror majú moslimskú tvár v Európskej únii. A toto je ten skutočný signál. Sme síce tu, ale nesmieme mlčať vzhľadom na to, čo sa deje našim ženám, našim mladým dievčatám. Väčšina z tých, ktorí konajú v Európe, sú v skutočnosti teroristi. Čo s tým chcete konkrétne urobiť? Každý rok predsa prichádzajú nelegálne na naše územie mnohí s takýmto zámerom e, ďalej. pán salini. Drahý pán minister, drahý pán komisár, ďakujem za tie slova, ktoré ste vyjadrili a za ten pokus, e, ktorý je podobný, ako máme my, e, poslanci parlamentu, inteligentne a dôstojne a výhľadovo čeliť veľkej dráme e, teroristického násilia v Európe, na Blízkom východe, v Afrike, v Afrike a v ďalších iných kútoch sveta. E, dnešné správy nedávajú pokoj a my si želáme, aby sme mohli povedať ako Európsky parlament, že tie veci, o ktoré sa pokúšame e, v Európe, pokiaľ ide o napríklad o údaje v rámci PNR, pokiaľ ide o pokus zdieľať zmysluplnú, ale veľmi vehementnú politiku výmen informácií v rámci nášho kontinentu, že ide to správnym smerom, ale to nestačí. Vidíme, ako naša slabosť, tá nevyhnutná slabosť, sa vyjadruje a tie spôsoby, ako sa prejavuje, tých je, tých je veľa. Aj pokiaľ ide o migráciu. Ja si myslím, že správnym spôsobom počas tejto rozpravy e, tu došlo k popretiu e, nejakého kauzálneho nexusu medzi migráciou a terorizmom nie je vhodné spájať tieto dva javy, ale takisto je nesprávne popierať, že tieto dva javy by nemohli mať e, spoločné dôvody. A je nesprávne domnievať sa, že ak tie oblasti, ktoré sú islamské, islamské oblasti, e, normálne, za normálnych okolností, generujú takéto teroristické javy, ktoré sa dotkli takýmto spôsobom nášho kontinentu, potom je nesprávne domnievať sa, že ten front, kde často nachádzame mužov, ktorí používajú Korán ako breviár, Bibliu na to, aby takýmto spôsobom šírili násilie, že ich môžeme nechať eh, v stave takto pokračovať. Prestaňme si myslieť, že je možné vyhnúť sa prinášať eh, demokraciu, respektíve, že je možné prinášať demokraciu do krajín, kde neexistuje, pretože demokracia sa viaže na našu kresťanskú eh, tradíciu, tá nám to umožnila a takto potom vznikajú aj tie teroristické e, javy. Ďakujeme pekne teraz pani Fajon. Ďakujem. Pán predsede. čoraz viac teroristov a teroristickej činnosti prebieha na celom svete Pakistan, Burkina Faso a tak ďalej v roku 2015. Prebehlo mnoho smutných udalostí, budeme sa na neho pozerať veľmi smutne. E, vidíme, že mladí ľudia, ktorí sa narodili v mm. Európe, sa stávajú terorizmy, e, sú vylúčení zo spoločnosti a preto sa stávajú obeťami extrémistov. Terorizmus je hrozbou e, mieru a svetového poriadku, ale je veľmi dôležité oddeliť utečencov a teroristov. Väčšina utečencov uteká práve kvôli terorizmu. Neexistuje úplná bezpečnosť a ak sa budeme venovať len otázkam zvýšenej bezpečnosti, tak zlyháme. Musíme to doplniť aj o dodatkové sociálne opatrenia. Musíme napríklad zabraniť radikalizácii efektívne, musíme eh, bojovať proti skutočným mm, príčinám. Európa musí vytvoriť eh, stratégiu svojho prístupu k osobám Mm, vráteným späť. E, ak tieto opatrenia nepresadíme v praxi, e, tak sa nám nepodarí úspešne proti terorizmu bojovať. Členské štáty musia byť aktívnejšie vo výmene informácií, musia pozorne sledovať e, pohyb zahraničných bojovníkov a tiež sa musí bojovať proti obchodu so zbraniami a nami, Bola som prekvapená, keď rada neodsúhlasila povinnú výmenu informáciu o teroristoch eh, v novej legislatíve o PNR. Myslím, že by to mohlo zabrániť mnohým tragédiám. Musíme bojovať proti radikálnej moslimskej propagande na sociálnych médiách. Musíme sledovať, či eh, rodičia majú kontrolu nad svojimi deťmi, či napríklad musia odsúhlasiť eh, ich cestu do zahraničia s cieľom radikalizovať sa. Tiež musíme predchádzať vo všeobecnosti radikalizácii všetkých. Musíme e, skombinovať bezpečné opatrenia aj ochranu ľudských práv. Ste ochotná, prosím, prijať pani kolegyňa modrú kartu od pána Ujazdovského, ktorý sedí tam hore? Yes. Okay. Nech sa páči. Pán predseda, Vážená pani kolegyňa, ak sa nemýlim, práve socialisti nechceli urýchliť prácu na PNR, na smernici o PNR. Dnes vieme, že Komisia predložila nový návrh smernice boja proti terorizmu. Je to dobrá smernica. Chcem sa vás opýtať, pretože zastupujete skupinu socialistov, či socialisti podporia túto smernicu, ktorú navrhla komisia alebo či budeme svedkami e, ďalšieho blokovania, ako v prípade PNR. Vážený pán kolega, ďakujem za vašu otázku. V tejto chvíli myslím, že je dôležité zdôrazniť, že výmena informácií je naliehavo potrebná, ale nesmieme zajsť priďaleko, nesmieme obmedziť príliš naše súkromie. Isté, že boj proti terorizmu a organizáciám zločinu je dôležité, ale Musíme si uvedomiť, um, predovšetkým, čo bude obsahom konkrétneho návrhu a ako budú prebiehať následné rokovania a potom sa uvidí pani pán Štork. Eh, vážený pán predseda, hovoríme tu dnes o zvýšenej hrozbe eh, terorizmu. Paríž, to bol teror, Kolín aj bol teror 883. Um, žalôb 30 podozrivých, polovica z nich to vozil a 11 z nich prišlo od septembra do Nemecka. Nemôžeme hovoriť o terore bez toho, aby sme tiež hovorili automaticky aj o migračnej kríze. Jeden eh, z páchateľov v Paríži bol žiadateľom azylu v Nemecku. Um, ďalší sú teraz eh, na ceste zo Sýrie do Nemecka. To sú slova nášho ministra. Nikto netvrdí, že sú to automaticky všetko teroristi, ale teroristi, ktorí sú medzi nimi, zneužívajú naše otvorené hranice a je ich príliš veľa. Otvorené hranice, ten, kto je za ne zodpovedný, je automaticky zodpovedný aj za ich činy. A to buď konaním alebo nekonaním. Pán Sehofer v Nemecku, ktorý veľa hovorí, ehm, ďalej skupina CDU, ktorá píše veľa listov, e, toto sú zodpovední a ďalej naša nemecká kancelárka Merklová. Tie sa zapíšu do dejín ako ničitelia Európy, aj keď e, už čo skoro pani kancelárka zrejme odstúpi. Mm, ďakujeme pekne pána Bag, pani Bagazarton Ruas. Consejo... Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, vážený pán predstaviteľ Rady komisie. Spomenuté inštitúcie je jasne pomenovali ten zoznam a je tu jasný teda zoznam tých úloh, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, to je dobrá vec. A je dobré, že súhlasíte a že ste boli dôslední, ale sú tam nedostatky a konkrétne dva podstatné Poprvé ide o globálnu hrozbu a tým pádom potrebujeme globálne spoločné riešenie a sú krajiny, ktoré sa nezúčastňujú, napríklad pokiaľ ide o databázy alebo výmenu informácií v rámci tých spravodajských služieb týchto štátov. To je jasná slabosť. Tam, kde sú teroristi prepojení, tak aj my sa musíme prepojiť. Druhá chyba, druhý nedostatok je včasné odhalenie je to globálna hrozba, ale tá sa prejavuje lokálne, miestne. Musíme sa oveľa viac zacieliť na tieto veci a musíme byť systematickejší. Musíme identifikovať tieto lokálne javy a tým pádom sa vyhnúť problémom do budúcnosti a treba pracovať oveľa viac na našej najväčšej slabosti a to im je prevencia a včasné varovanie. Teraz eh, modrá karta, akceptujete? Pán Šami. E, nad vašim pravým ramenom. Tam sedí pán Šami. Ja, Mr. Šani. Pán, pán Šani. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, vážená pani kolegyňa. Hovorili ste o týchto dvoch výzvach a ja sa chcem e, spýtať na tretiu. Nemáte obavy, že niektoré vlády e, budú reagovať prehnane? E, napríklad môžem pri tejto príležitosti uviesť maďarskú vládu, ktorá chce zaviesť krízový stav. Ako posudzujete takéto reakcie týchto vlád? Sú vždy vhodné? Sú primerané? Bueno, me encanta que me haga esta pregunta. E, ďakujem pekne Ďakujem, že ste položili túto otázku. Samozrejme, jedna, jedno z pokušení je, že vlády, keď čelia fanatickým a teroristickým e, náladám, že budú konať mimo intencií zákona. Musíme samozrejme vždy byť v intenciách zákona, musíme zabezpečiť, že to nebude, že to nebude beztrestnosť, musí sa to vždy diať e, týchto intenciách, e, pretože ináč prehráme. A to, čo sa nám e, podarilo vybojovať, tak to všetko musí sa diať v rámci právneho štátu, pretože ináč sa to vráti ako bumerang. Pani González, minúta. E, ďakujem pekne. Boj proti terorizmu to by nemalo znamenať voľba medzi našou bezpečnosťou a medzi základnými slobodami, Musíme zvýšiť účinnosť činnosti štátu a musíme potvrdiť nepochybný záväzok smerom demokracie a k našim hodnotám. Ale pokiaľ ide o priestor mimo našich hraníc, musíme odrezať financovanie a takisto nejaké prepojenia na teroristické organizácie. E, musíme podporiť e, občianskú spoločnosť v Sýrii a v Iraku. Musíme neutralizovať siete, ktoré robia nábor týchto ľudí a musíme zlepšiť e, fungovanie našich spravodajských zložiek. Takisto je zodpovednosťou ochrániť utečencov, ktorí utekajú pred e, terorizmom. Najlepší spôsob, ako bojovať proti terorizmu, je zabezpečiť, že ľudia sa cítia súčasťou fungujúcej a koheznej spoločnosti a že sú im poskytnuté hospodárske a sociálne príležitosti, ekonomické. Mnohí teroristi sa narodili v Európe a proti nimi je možné bojovať len politikou sociálnej inklúzie, vrátane vzdelávania Pani Sargentini, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár pred chvíľou hovoril o návrhu, ktorý chce predložiť, pokiaľ ide o boj proti financovaniu teroristických skupín. Vy ste to už avizovali, ale ja by som rada vedela, aký cieľ vlastne sledujeme. Keď sa pozriete na útoky v New Yorku z 11. septembra, tak potom môžeme konštatovať, že oni nestáli veľa, boli pomerne lacné. Útoky v Paríži takisto neboli nákladné. Samozrejme, IS má značné príjmy, ale predovšetkým v Sýrii a na Blízkom východe. Tam treba byť aktivnejší voči ich bojovníkom chceme za účelom takéhoto boja proti financovaniu teroristov a nejakým spôsobom zavádzať nové, nové postupy. Chceme nejakým spôsobom zabezpečiť, aby vyschli tieto finančné toky, tak aby už terorizmus nemohol byť realizovaný. Ale keď je terorizmus tak lacný, tak mi prosím vysvetlite, ako to má byť, lebo nerozumiem, aký cieľ tým sledujete. a okrem toho používa ten feudálny arabský systém výmeny peňazí. Čiže máš taký feudálny systém výmeny. E, pani Ferrara, ďakujem pekne, pán predseda. Zvýšenie teroristickej hrozby e, nemôže ísť s veľkou cenou, e, pokiaľ ide o potlačenie slobody a práv na získanie väčšej bezpečnosti tá hrozba je predovšetkým vnútorná, nie len teda vonkajšia, pokiaľ ide o vonkajšiu hranicu Európy, aj keď e, zodpovednosť boja proti takémuto javu sa týka hlavne členských štátov a Európa môže dať relevantný príspevok. Preto je treba zagarantovať efektívny, koordinovaný, koordinovaný výmenu informácií, lepší dialog medzi zložkami spravodajskými jednotlivých členských štátov, pretože ináč zostane s pravdou to, čo sa už ukazuje a to je znovu zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi. Jednoducho treba zlepšiť používanie tých nástrojov, ktoré už existujú a nie stále zozbieravať viacej údajov teroristické organizácie, proti ním sa bojuje izoláciou, politickou izoláciou, tým, že, ich, e, tým, že identifikujeme a potom prerežeme ich e, zdroje financovania. Dosiahnutie takýchto výsledkov nie je nemožné. To, čo treba, je jednoducho politická vôľa ich zrealizovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Buonano. Minúta 30. E, ďakujem pekne, pán predseda, aj ja sa chcem poďakovať tým, tom pánovi, ktorý dnes, e, teda pánovi ministrovi, ktorý zastupuje holandskú vládu. E, ja som sklamaný a zatiaľ čo budem hovoriť, tak e, určite mi mnohí potvrdia. Je nás tu viac ako 700, teraz je tu 30, okolo 30 ľudí, viac úradníkov ako poslancov a táto Európa, ktorá chce vyriešiť problémy, ktorá hovorí o takejto dôležitej veci, ako je možné do sprčiť, že takéto veci sa tu dejú, toto je hamba. Čo potom povieme európskym občanom? Dejú sa takéto útoky a všetci plačú, ronia krokodilie slzy. To, čo sa stalo v Paríži, to, čo sa stalo v Londýne, to v Madride, v New Yorku. A my čo povieme? Aha, dobre, áno, sú tu islamisti, je tu terorizmus. Ale to je hamba. Toto je Európa, ktorá chce bojovať. Toto je Európa, ktorá chce obraňovať Európanov. Toto je Európa prízrakov, len prízrakov a duchov, zombie, pretože tí, ktorí e, nejakým spôsobom sú ochraňovať, tak tí majú tie opevnené vozidla, alebo teda sú dobre chránení. Ale my prečo, sme, prečo je nás zautočené? Pretože je tu islám. My sme napumpovali miliardy do Turecka a my ich chceme e, v Európe, chceme ich tam privítať. 90% z nich je islamistov, to nie je dobré nič iné by nám teda naozaj nechýbalo. My sme Európania, my sme západná civilizácia a takto to riešme. Dve modré karty na vašu adresu, pán Bonano. Akceptujete? Pán Jakovčič ako prvý. Pán Jakovčič. Se chiavete accettato la mia carta blu, lo dirò in italiano così mi capirà più facile. E, ďakujem, že ste akceptovali, poviem to po taliansky, bude to ľahšie. Nezdá sa mi, že pokritectvo, keď e, ste prišli len pred chvíľočkou do snemovne a potom rýchle odidete, keď hovorím o pokritectve, pretože ja som tu každý deň od rána do večera a vy sem prídete, tak ako aj váš predseda Salvini, poviete, že v snemovne nikto nesedí a potom sa dvinete a odidete. Toto je pokritectvo a to súhlasím potom s vami. A tutti quelli che applaudono. Všetkým tým, ktorí tliskajú, tak tým eh, chcem povedať, aby si pozreli na tie údaje o mne. Eh, ja som na 16. mieste z celého počtu eh, poslancov, pokiaľ ide o moje výstupy, pokiaľ ide o hlasovanie, prítomnosť v snemovni, pretože na moju adresu tieto veci nehovorte, pretože ja sem chodím a ja pracujem, som na 16. mieste a som takisto starostom. Neviem, čo vy robíte od rána do večera, ale ja viem, čo robím ja. Je to jasné? Caștonaș albastru din partea paga za Urtundua. Modrá karta, pani Pagazaur Tundua. Pán Bonano, e, pri všetkom rešpekte, stretli ste sa s terorizmom ja určite áno, ja som žila v Paríži, môj brat mal priamu skúsenosť s týmto. My nepotrebujeme takéto populistické veci. Musíme byť efektívni. Hovoríte o Európe zombie. Ja, ja nie som nejaký prízak alebo zombie. Ja robím, čo sa dá. Ja viem, ako, sa, ako prebieha radikalizácia. Ja viem, čo je terorizmus, ako sa to deje. Neuražajte nás preto, prosím. My nepotrebujeme aby sa 300 ľudí vyjadrilo hlupým spôsobom. My potrebujeme, aby sme boli logicky a rozumní. Bolo to veľmi teatrálne a nič viac. Bene, io non ce l'avevo, eh, caro collega, con lei. Ja som sa do vás nepustil, drahá kolegyňa, pretože ten, kto je tu prítomný, eh, tak eh, samozrejme na nich je smerovaná táto kritika. Ale istotne nemajú mnohí predstaviteľov vlád, ktorí sú tu zastúpení, ženy, ktorých by chytali za zadky, niekto tak, ako to bolo v Kolíne, alebo ktorých by ohrozovali. Takých tu nie sú medzi nami. A všetci tí, ktorí tlieskajú ako opičky, nebuďte to takto a nesprávajte sa, ale chodte skutočne pracovať a robte potrebné užitočné veci. Domnul Papadakis, un minút. Pán Papadakis, minúta. Ďakujem pekne. Mujahidíni, Bin Laden, Al-Qaida, Islamský štát, to všetko bolo nejakým spôsobom vypestované s prispením NATO, Spojených štátov, monarchii v Perskom zálive. Toto všetko sa dialo v rámci imperialistických zásahov. Arabská jar, z nej sa stala hlboká zima, a teraz človek žne to, čo zasial z dôvodu tých imperialistických intervencií, teraz je tu teror a terorizmus. Európska únia chce postupovať proti radikalizmu, radikalizácii, ale v princípe e, nejakým spôsobom len e, dávame väčší priestor na, na tú vojenskú konfrontáciu ten normálny spôsob je potláčaný e, tak, aby v istej, istej fáze vyhrali tie kapitalistické tendencie a ten barbarizmus a je potom jasné, že v takejto atmosfére sa tie národy dvihnú a povstanú. Pani Holmajer, e, ďakujem pekne, e, pán predseda. Najskôr pred mojim rečníckým časom niečo k rokovaciemu poriadku. Chcem odporúčať, že keď nejakí poslanci smerujú nejaké urážky voči predstaviteľom vlády, a keď nejakým spôsobom takto tú dôstojnosť ohrozujú, tak e, treba každopádne povedať na adresu takéhoto poslanca, že to nie je spôsob, ako fungovať v rámci parlamentu. Teraz k tej podstate. Terorizmus je jeden z najväčších hrozieb a, e, drahá kolegyňa, môžem sa pripojiť. Ja viac ako 20 rokov ma sprevádzali, sprevádzala ochranka a rodina moja bola bezprostredne ohrozená terorizmami. Ja preto dobre viem, ako sa cítia ľudia, ktorí sú ohrození, ale e, táto hrozba terorizmu má aj inú, iný rozmer je nasmerovaný proti ľuďom a síce pre tý, proti tým, ktorí sa nestotožňujú s chápaním veci IS alebo al qaidi Je to proti mladým, ktorí navštevujú reštaurácie, ktorí chodia tancovať, ktorí idú na futbalový zápas alebo ktorí jednoducho sa stretnú a oslavujú na nejakom námestí. Z tohto dôvodu chcem skutočne povedať veľmi jasne, e, drahé členské štáty, výmena informácií musí byť skutočne lepšia. E, Medzere v zákone, ktoré, ktorý sme sa dopustili pri snahe mať dobré ochranu súkromných údajov, tie musia byť e, zrušené, tak aby sme mali lepšiu výmenu informácií. Musíme údaje o páchateľoch porovnávať s údajmi z Eurodaku, tak aby sa tam neprimiešavali tí utečenci do toho prúdu, ale nie zatvárať hranice. Keď sa schová nejaký terorista do lietadla, tak nezakážeme z leteckú dopravu, musíme zabezpečiť, že skontrolujeme údaje a že zabezpečíme, že tam nie je vmiešaný E, metódy vzájomnej pomoci a asistencie musíme e, rýchlejšie zlepšiť. Takisto musíme e, postupovať informácie z európskych databáz a nie len čiastkovo tak robiť, tak aby vedeli všetky krajiny, kto sú páchatelia, aby sme rýchle informovali aj policajné zložky. Pokiaľ ide o policajtov, a musíme ich podporiť. Nemôžeme sa vyjadrovať e, alebo vyslovať im nejakým spôsobom nedôveru, pretože oni pracujú každý deň s takýmito páchateľmi a, a nemôžeme ich stále len poučovať o tom, čo urobili zle. Musíme ich podporiť, pretože keď človek čeli takýmto veciam na tom fronte, tak povediať, určite sa ľahšie hovorí z gauča, ako byť vonku a bojovať. E, musíme využiť aj nové technológie a ja chcem poprosiť e, nové predsedníctvo, aby PNR a Europol aj všetky otázky, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a s tou smernicou o ochrane osobných údajov, aby to predsedníctvo rýchle schválilo. Jedna vec je skutočne dôležitá vysúšiť, tak povediať, tie zdroje financií, to je zo stavebných kameňov boja proti terorizmu, pretože to funguje len, keď e, dokážeme niečo ponúknuť z pohľadu demokratického a z pohľadu tých mechanizmov, ktoré dokážeme ako demokratické krajiny prijať. Akceptujete modrú kartu od pána Džambaského? Okay, Mr. Džambasky. Pán Džambasky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená kolegyňa, aké je vaše stanovisko k informáciám v médiách? Informácie zo strany nemeckej policie hovoria, že dostali príkaz e, skrývať e, takéto informácie týkajúce sa zločinov v súvislosti s tým, čo sa stalo v Kolíne 31. decembra. Pokiaľ ide o tieto informácie, tak tu keď má zohrávať e, trest, e, má byť zanabraný do súvislosti s národnosťou a potom následne sa diskutuje o trestnom čite, čine, tak e, toto nemá spojenie. Ja by som to nechcela, ja by som chcela, aby bol trestný čin potrestaný. Môj problém je, že je príliš veľa takýchto oblastí, ktoré nie sú ošetrené zóny, kde sa stávajú takéto trestné činy e, a kde sú porušované ľudské práva. Je tu druhá modrá kartička zo strany pána Krasnotepského. Akceptujete ju? Ah, ah, uh, v poriadku položím moju otázku. Chcem sa spýtať následovnú otázku. Ako by ste eh, zhodnotili skutočnosť, že to, čo sa stalo v Kolíne, nebolo eh, pokryté v médiách niekoľko dní? Nebola žiadna verejná diskusia o týchto udalostiach. Pán Dombasky povedal, že polícia dostala príkaz e, zadržať tieto informácie, ale verejná mienka v Nemecku a ani v Európe nebola o týchto veciach informovaná. Ako je to spojené s dnešnou témou, témou terorizmu? Ďakujem. Bola v tejto súvislosti vyslovená kritika, že eh, došlo k zadržávaniu týchto informácií o dva dní. Väčšina eh, eh, médií ale reagovala relatívne promptne. Je to ťažké v Nemecku a v Mnichove sa to neudialo. Keby sme tieto oblasti, ktoré nie sú pokryté, ošetrili a, a jednali by sme promptne, tak by sa táto situácia takto nezhoršila. Bola by tu prevencia, vyvodili by sa dôsledky a aj tie drobné zločiny by sa potrestali. Ale teda s týmto sú spojené hlavné problémy, nie s inými vecami. Ďakujem, pani Demajreďa. Dve minúty. Pán predseda, Máme strach z terorizmu v Európe, to je pochopiteľné, ale v tejto situácii musíme zachovať chladnú hlavu, musíme sa držať slobody a liberalizmu, liberálnej demokracie. Nesmieme podľahnúť populistickým stranám, dať im možnosť ďalej šíriť strach a musíme e, sa e, vyvarovať eskalácie tohto napätia. Sú tu teroristické hrozby e, a my nesmieme obmedziť naše slobody. Strach terorizmu vedie často k tomu, že uvažujeme o krokoch, ktoré sú proti demokratickým právam a našej kultúre. Ale práve to chcú teroristi, práve to chcú populistickí extrémisti. Oni chcú aby slobodný e, svet, e, e, ktorý sa tak ťažko za posledné roky budoval, utrpel. My sme teda tej mienky, že demokracia a základné práva musia byť chránené. Mm, nechceme sa teda e, dopracovať k situácii, kedy sa všetko zhorší. Predovšetkým potrebujeme lepšiu spoluprácu a, a, a spoločnú Európsku spravodajskú službu. Musíme robiť maximum preto, aby druhá a tretia generácia e, pristahovalcov nebola ďalej radikalizovaná. Vzdelávanie, integrácia, skutočná perspektíva v Európe. Toto sú nástroje v boji proti terorizmu. Musíme jasne povedať, že spoločenská integrácia neznamená kultúrnu asimiláciu a musíme jasne povedať aj to, že e, tu nie je žiadna ďalšia alternatíva. My sme Európou a naša sloboda musí, si vyžaduje obranu. Ďakujem, pán Jurek. Máte tu modrú kartu zo strany pána Jureka. Akceptujete ju? Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, nemyslíte si, že toto znenie populizmus, extrémizmus je jazykom vyčleňovania a že sú to také nenávistné eh, reči? Ehm, musíme byť schopní sa vyjadrovať slobodne. My zastupujeme, sme demokraticky zvolení eh, predstavitelia našich ľudí. Myslíte si, že takéto uh, Ehm, takto si vybudujeme nejaký sociálny dialog v kríze, ktorej Európa dnes čeli a potrebuje ju spoločne vyriešiť. Bohužiaľ bez mikrofónu. Je tu ehm, nie, nie je tu možná žiadna ďalšia ehm, medzi otázka, takže poprosím, aby ste odpovedali. Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že dnešná diskusia ukazuje veľmi jednoznačne, E, ktorí kolegovia hovoria o terorizmu, o hrozbách, o prevencii a ktorí kolegovia využívajú túto diskusiu na to, aby e, hovorili proti islamu, e, pristahovalectvu a utečencom. Myslím si, že tu v parlamente nepotrebujeme takéto diskusie. Tu musíme hovoriť o problémoch a objektívnych skutočnostiach. Slovo má pán Nicholson. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem povedať, uh, že rok 2015 bol v znamení vážnych problémov spojených s terorizmom, hlavne v Európe. A myslím, že musíme čeliť realite. Máme vážny problém na hraniciach, hlavne na schengenských. A mm, to treba vyriešiť, pretože už e, nie je e, to tak, ako to bývalo. My sme trpeli 40 rokov terorizmu. Ja si na to spomínam osobne a chcem veľmi jasne povedať tu na tejto pôde, že ja nie som zombi. Tí, ktorí um, o tomto hovorili, e, by sa mali naozaj hambiť obete terorizmu. Stále sa na ne zabúda. Nemyslíme na nich, zabúdame na ne. E, čelíme len a zaoberáme sa tým e, ďalšími zločinami a toto nie je dobré. Môžem ešte povedať e, predovšetkým, že potrebujeme v Európe dobrú výmenu informácií a spoluprácu cezhranične a medzi všetkými policajnými zložkami, aby sme s týmto dokázali bojovať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Desarnes. Ďakujem pekne. Teroristická hrozba je globálna je vo vnútri a vonku a voči tejto hrozbe potrebujeme jednotu, e, dobrú vôľu a e, skutočné činy dnes, nie zajtra alebo pozajtra, ale dnes konať e, týmto smerom. Poprvé musíme kontrolovať, tak ako všetky veľké mocnosti sveta, naše hranice a to efektívne. Po druhé, musíme e, dosiahnuť e, povinnú výmenu informácií medzi e, členskými krajinami a potom tu musí byť spoločná európska politika obrany, pretože tá hrozba je na Prahu Európy. Potom musíme mať stratégiu, zahraničnú politiku, aby sme našli východiska z konfliktov hlavne v Sýrii a Líbii Hovorím to ako záver. Ak sa nám to podarí e, na úrovni 28, ale ak nemôžeme teda konať spoločne, rozhodneme sa konať aspoň niektorí. Nech niektoré krajiny príjmu túto iniciatívu a ja by som si želala, aby Francúzsko a Nemecko našli inšpiráciu a víziu, ktoré Európskej únii dnes tak kruto chýbajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, minúta a pol, pani, e- pani Ernst. Áno, ďakujem pekne. V Pakistáne e, e boli nasadené ozbrojené drony v boji proti terorizmu. Veľmi veľa civilistov prišlo o život a tam, kde sa to deje, sme hovorili s deťmi a oni povedali, že sú veľmi radi, keď nesvieti slnko a nič nie je vidno, pretože sa nič nemôže stať, keď si uvedomíme, že deti majú strach, tak potom niečo nie je v poriadku a ja čo chcem povedať, že naše prostriedky proti terorizmu e, sú veľmi e, často e, neodpovedajúce týmto hrozbám. Nie sú dostatočne odstrašujúce a to je problém. Nie sú dostatočne silné a tie veľké teroristické skupiny sú bez strachu. Strach majú práve tí najzraniteľnejší, deti, a nedostaneme sa e, vpred ani o centimeter, ak budeme e, vyrážať klin klinom. E, čo musíme urobiť je konečne odstrániť zdroje terorizmu. Potrebujeme efektívne opatrenia. Nehovorím ani tak o financovaní tomu sa venujeme už roky. Napríklad v Sádskej Arabii dochádza k um, obchodovaniu so zbráňami, nehovorím o Turecku. Potrebujeme skutočne konzekventné opatrenia z tejto dezolátnej politiky a musíme e, zabezpečiť to, aby sa ľudia neobávali, aby e, ľudia e, cítili podporu, pretože teraz ju necítia. Tam sú tie problémy. Potrebujeme stratégiu na riešenie konfliktov, stratégiu na zmierenie, na posilnenie základných eh, práv, eh, aby naša občianská spoločnosť nebola oslabovaná, pretože takto to nemôže pokračovať. Ďakujem pekne, minúta pani James. Ďakujem pekne. Hovorme otvorene o súčasnej situácii. Teroristická hrozba eh, je skutočne občianskou vojnou. Prichádzajúci sú vlastne e, disidentami, ktoré vytvárajú maximálny strach a um, narušujú fungovanie našej spoločnosti. Musíme ale uznať, že teraz kontrolujú územie, kde zaniesli svoju násilnú ideológiu a majú prístup k miliónom dolarov, aby to mohli financovať. Ale v Spojenom v EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve, uh, je najlepším zdrojom Schengen. Bezhraničné cestovanie uľahčuje e, pašovanie teroristov zbraní a ohrozuje ľudí a potom e, je bankový systém, ktorý funguje a ten uľahčuje financovanie teroristických aktivít, takže komisia vo vašich rozhodnutiach e, zvážte túto skutočnosť Schengenu a začnite prijímať opatrenia proti financovaniu a na boj proti týmto teroristickým hrozbám. Ďakujem. Ďakujem, pán Polčák. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že naša reakcia na teroristické útoky musí byť v každom prípade uvážlivá a tiež rozhodná a dôsledná. Uh, apelujem na to predtým, ako zavedieme nové normy do nášho právneho systému, aby sme sa presvedčili, či už tie súčasné nepostačujú. Napríklad som sa pýtal českého ministra vnútra, ako sa vymieňajú informácie medzi štátmi. On mi povedal, že je tam veľa problémov, Eh, viacnásobné opakované započítavanie eh, eh, utečencov zo strany Frontexu je toho dôkazom. Myslím si, že predovšetkým nemôžeme nekonať, pretože nekonanie pomáha terorizmom, ktorí sú nepriateľmi demokracie našich spoločností, kresťansko-židovských koreňov. Nekonanie a nedôslednosť tiež nahráva populistom a extrémistom v našich spoločnostiach, ktoré uh, majú predsudky k liberálnej demokracii, ale k Európskej únii. Ja som presvedčený, že práve dnes musíme našu úniu hodnot hájiť, akokoľvek je to ťažké a môže sa to krátkom časovom horizonte, horizonte raziť, e, javiť politicky nevýhodné. Tieto naše hodnoty e, obhájime. Som o tom presvedčený, pretože neznašali presudky e, terorizmus a nenávisť neporazia slobodného človeka. Môžu nás podlomiť v kolenách, ale naše hodnoty nezlomia, pretože sú historicky overené, osvedčené. Ako sa ukázalo, populistické, extrémistické politické sily v Európe získavajú finančnú podporu z Ruska. Myslím, že tento moment by sme nemali prehliadať. Mali by sme byť rozhodní. A trošku ľutujem, že sme nevyužili príležitosť apelovať na komisiu, aby túto otázku skúmala toto skúmanie teraz robí kongres USA. Myslím si, že by sme aj my sa mali k tomu vrátiť, e, pretože žiaľ e, v súčasných predstaviteľoch, e, hlavných, hlavne v Rusku, nie je hlavným nepriateľom ISIS alebo čečenskí radikáli alebo Ukrajinci. Hlavným nepriateľom Ruska je naša spoločná jednota v Európe. Ďakujem. Minúta a pol, pani de Dallon. Ďakujem pekne. Zoči voči terorizmu členské štáty nemôžu konať osamotenie. Európska únia musí zaistiť koordináciu a koherentnosť politiky na národnej úrovni, pretože práve európska bezpečnosť je tu ohrozená. Zoči voči terorizmu socialisti a demokrati žiadajú o viac Európy, viac Európy. To si bude vyžadovať zdieľanie, systematické zdieľanie informácií medzi policajnými, súdnymi zložkami a spravodajskými službami na úrovni Nového centra boja proti terorizmu musí vzniknúť nová agentúra e, s týmto zameraním. Boj proti terorizmu znamená aj riešiť otázky financovania terorizmu, e, taktiež posilnenie spravodajských zložieb e, v otázkach terorizmu, ale tiež overenie efektívnosti európskeho systému boja proti pašovaniu zbraní. Čo sa týka čoraz častejšieho náboru mladých Európanov zo strany Islamského štátu, musíme riešiť skutočné korene terorizmu, pretože iba systematická prevencia radikalizácie pomôže tento problém riešiť. Mali by sa viac vyčleniť prostriedky na um, vývin preventívnych uh, opatrení aj na miestnej úrovni, uh, napríklad na školách, uh, v podnikoch, ale aj na internete. Uh, musíme našu uh, verejnou politikou dokázať, že naši mladí, všetci mladí majú miesto v našej spoločnosti. Musíme jednoznačne poukazovať na naše spoločné hodnoty, na solidaritu, uh, a spolupatričnosť so všetkými náboženstvami vrátane moslimského, ktoré je súčasťou eh, našej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Krasnodebský. Chcem ešte upozorniť, eh, že je potrebné zdvihnúť modrú kartu predtým, než rečník ukončí eh, vaše vystúpenie, inak si to nemôžeme všimnúť. Ďakujeme pekne. Ja súhlasím s kolegami, ktorí tvrdia, že terorizmus je aj vnútroeurópskou hrozbou. Islamský štát v súčasnosti má podporu každého desiatého obyvateľa Veľkej Británie a každého šiestého obyvateľa Francúzska. Tiež to ukazuje, sa ukazuje, že islamský štát má menšiu podporu v arabských krajinách ako v európskych krajinách krajiny, ktoré vysielajú najvyšší počet bojovníkov, okrem Albánska alebo Uzbekistanu, je napríklad Belgicko, kde sídlia európske inštitúcie a tiež Francúzsko a Švajčiarsko a na toto by sme mali tiež pamätať pri našich úvahách. Hlavné ciele e, tohto náboru sú mladí ľudia bez skutočných hodnôt, ďalej deti pristahovalcov v druhej či tretej generácii, a tiež často takí, ktorí sa nedokázali usadiť novej spoločnosti, zakoreniť sa. A to isté platí aj pre rodiny, um, ktorých nie sú jednoznačne stanovené hodnoty a tie často veľmi ľahko podliehajú náboženskému fundamentalizmu. Je na vás modrá karta. Ste chodný ju prijať? E, pani Votman vás chce položiť otázku. Príjmete ju? Nech sa páči, pani Votman. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený eh, pán kolega, spomenuli ste Belgicko, ja som z Belgicka a Položili ste to tak, ako keby všetci zahraniční bojovníci eh, pochádzali z našich krajín, z Belgicka. Isté, že nie je to pravda, aj keď je ich mnoho. Ja sa chcem opýtať, čo chcete presne urobiť preto, aby sa problémy vyriešili v prospech celej Európy, pretože toto je problém celej Európy. Čo presne chcete urobiť, aby sme zastavili mladých ľudí, ktorí utekajú do zahraničia a chcú bojovať vo ktorá nie je ich vojnou? Pán Krasnodebský, nech sa páči. Predovšetkým je podľa mňa potrebné pomenovať problém. Teda chcem navrhnúť všetkým. Často celé hodiny pracujeme v Európskom parlamente a pritom len o niekoľko kilometrov ďalej sú ehm, oblasti mesta veľmi blízko Európskeho parlamentu, jeho priestorov v Bruseli, kde sa ľudia zhromažďujú s cieľom plánovať útok. Možno by sme mali si naplánovať nejakú exkurziu, výjazd, ehm, aby sme sa pozreli na realitu priamo v teréne a potom budeme mať skutočný prehľad o realite, pretože práve takýto prehľad o realite je základom pre správnu diagnózu a potom na hľadanie riešenia e, na problém, o ktorom tu hovoríme. Pán Krasnodebský, váš návrh e, primel pani Voltman, aby položila ďalšiu otázku. Ja by som veľmi rada pozvala pána kolegu, aby vycestovalo so mnou do Mechelenu, je tam liberálny primátor a odtiaľ neodišiel ani jediný mladý človek eh, bojovať do zahraničia. Toto je správny prístup, tam sa títo ľudia cítia integrovaní. Na budúci týždeň môžete veľmi rád prísť do Mechelenu spolu so mnou, kde efektívne a rozumne prebieha boj proti terorizmu. Teda, kto má chuť, prísť sa pozriete, je srdečne vítaný. Už sa dohodnete potom medzi sebou e, na konkrétnych plánoch, e, pani Gomeš. E, ďakujem pekne. Ako chceme chrániť našich občanov voči hrozbe terorizmu a organizovaného zločinu? Keď sa pozeráme na aktuálne dianie, nie je to žiadnym prekvapením. Musíme proti tomu bojovať spoločne. Platíme tú cenu za nedostatok koordinovanosti v Iraku, v Líbii, v Palestíne Musíme bojovať eh, proti financovaniu terorizmu, eh, ktoré pochádza z pašovania ľudských bytostí, drog, eh, zbraní aj ropy a to tiež s podporou tzv. spojencov Sádskej Arábie a Turecka. Okrem iného musíme robiť všetko preto, aby sme podporovali ľudí, ktorí bojujú priamo v teréne, ako napríklad Pešmerkovi, a tiež musíme pomáhať utečencom, aby sa mohli vrátiť späť na svoje pôvodné územia. Tým, že zatvoríme hranice a odstavíme Schengen, nevyriešime tieto barbarské činy. Vidíme, že tu panuje nedostatok dôvery, je tu neochota um, posúvať si informácie, boj proti terorizmu. Nepodarilo sa nám um, presadiť PNR. Musíme urobiť všetko preto, aby sa predchádzalo samotnému náboru nových teroristov. Tiež musíme bojovať proti radikalizácii mladých ľudí v Európe, ktorí sa pridávajú k islamskému štátu a to z našich eh, štátov eh, tam odchádzajú, taktiež z našich väzníc sú v kontakte so islamským štátom, a tiež musíme bojovať eh, proti tejto hroznej vlne islamofóbie. Na to je potrebná predovšetkým politická vôľa. Musíme si uvedomiť, kde je náš spojený strategický záujem. Teda riešením je spoločný prístup k našej vnútornej aj vonkajšej politike. Je to európsky problém a najhlavnejšou zbraňou je práve Európska únia v jeho riešení. Pani Gomeš, je tu na váš otázka. Ste ochotná ju prijať od pani Ulfskok? Ste ochotná ju prijať? Nech sa páči. Máte pol minúty, prosím, pani Ulfskok. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa opýtať, čo si Jana Gomeš myslí o tom, čo sme prejednávali v súvislosti s inými vyjadrianiami, keď sa tu spomínalo Švédsko, kde je mnoho mladých ľudí, ktorí e, odišli bojovať spolu s islamským štátom. Integrácia a lepšie rozdeľovanie utečencov by podľa mňa bolo vhodným prístupom, ak by vaše Portugalsko prijalo viac utečencov, možno by sme eh, boli svetkami eh, menšej aktivity tohto druhu. Nech sa páči. My sme eh, sa podujali prijať viac ako 5 tisíc utečencov v najbližších mesiacoch a neprichádzajú, pretože systém nefunguje v rámci relokácií, ale tí, ktorí prišli, sú podporovaní, môžu sa zapojiť do spoločnosti, majú prístup k práci, k zamestnaniu. To je veľmi dôležité, okrem iných aspektov, aby naozaj spoločnosť fungovala podľa pravidel. Sociálna inklúzia je najdôležitejším faktorom a všetky neoliberálne politiky podporujú iba sociálne vylúčenie, najmä diskrimináciu e, v presťovaleckých e, spoločenstvách a to e, napokon pomáha aj náboru mladých teroristov z našich štátov, aby išli bojovať v zahraničí, ale tiež aj proti nám samým. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Prosím, láskavo, neprekračujte pol minúty na otázku a odpoveď pani Trebesius. Ďakujem, pán predseda. Len v Nemecku e, sa počet e, teroristických konaní v poslednom roku stronásobila a pritom ide o, čo viac, čoraz viac e, um, súdnych konaní proti podporovateľom islamského štátu. Sú to ľudia, ktorí prišli s utečencami do našich krajín. Žiaľ, nefunguje spolupráca orgánov a to popíšem na konkrétnom príklade, príklade 7. januára pri výročí útoku na Charlie Hebdo v Paríži e, bol e, zastrelený muž, e, ktorý zautočil na dvoch policajtov. Tento človek bol neskôr identifikovaný ako Tarik Belgašem. Tento Marokánec Belgašem sa zdržiaval v Nemecku a tu, sa do, tu mal minimálne sedem rôznych totožností ako sírčan, gruzínec, a Tunisan v Nemecku a v iných členských štátoch e, sa dopustil rôznych trestných činov. E, vedeli sme o obchodovaní s drogami, zneužívaní zdrojných dávok, taktiež e, obchodovanie so zbraniami, ubliženie na zdraví, taktiež sexuálne delity a tak ďalej. Jeho byte bolo um, ozdobený um, symbolom islamského štátu. Uh, vidíme, že uh, spolupráca vo výmene informácií nefunguje. Aj Nemecko sa podiela na tomto nefungujúcom uh, systéme. Ďakujeme pekne. Teraz pán Weidenholzer, prosím. Uh, v zásade tieto teroristické útoky začínajú čoraz častejšie, čoraz smutnejšie Eh, už v základoch a, eh, a to s cieľom destabilizovať naše základné hodnoty a tiež ohroziť existenciu Európskej únie. Boj proti takýmto teroristickým hrozbám je potrebný a dôležitý. Zaslúži si našu plnú pozornosť, ale tieto teroristické hrozby majú aj konkrétny názov Daesh, ISIS a o tom by sme mali konkrétne hovoriť. Nemali by sme tu zneužívate diskusiu na rôzne polemiky. Mnohí ľudia majú totiž dojem, že sa veľa hovorí, ale nekoná sa dostatočne účinne. Tu v parlamente sme schválili dve účinné opatrenia a prediskutovali sme ich jednak správa o deradikalizácii a druhé európsky systém PNR. Ja ešte stále pochybujem o tom, či to nepovedie k tomu, že sa iba zvýši ten nábor informácií, ale takéto opatrenie sme jednoducho schválili. Teraz potrebujeme eh, okamžité kroky. Mali by sme si zvážiť, či eh, sú tieto činy dostatočne zanalizované, eh, rozpracované, musíme mať lepšie vyškolený personál našich policajných zložiek a tiež si musíme uvedomiť, prečo spravodajské služby členských štátov nie sú ochotné posúbať informácie a ďalej, prečo nespolupracujú s inými štátmi. Ja viem, že ich nemôžeme k tomu zaviazať, pán komisár, ale možno by sme mohli prísť nejakými inými metódami, eh, ktorými by sme primeli tajné služby tieto informácie si posúvať, že by to bolo aj eh, na ich prospech. Eh, myslím, že to by bolo najpostatnejšie v dosahovaní úspechov v krátkodobom meradle. Ďakujeme pekne. Teraz pán López Aguilar señor presidente sabemos que dos mil quince ha sido el año de mayor. ďakujem pekne v roku two thousand and fifteen sme boli svedkami eh, najväčšieho počtu eh, obetí terorizmu po masakri eh, v Madride v roku 2004. Teraz nejde tu o to, či opäť udrú, ale kedy a kde. A týka sa to nás všetkých, mm, pretože v spoločnosti, ktorá dodržiava princípe právneho štátu, sa nesmú vytvárať eh, takéto obete teroristických eh, činov, preto musíme zachovať chladnú hlavu, tak ako to už napokon zaznelo. Nesmieme sa dopúšťať chyby a, a tvrdiť, že utečenci alebo prisťovalci sú hrozbou našej bezpečnosti. A tiež je nepriateľné, aby tieto činy ostali nepovšimnuté, že by sme na ne nereagovali. Musíme Schengen doplniť eh, Mm, potrebujeme efektívnu ochranu hraníc, potrebujeme Európsku spravodajskú službu výmenu informácií, e, musíme zajistiť lepšiu. Κύριε Aguilar, συγγνώμη γιατί έχω ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Kia διερμηνία ακριβώς? No translation. Prepašte, bol tu problém s tlmočením do angličtiny. Teraz už e, je to v poriadku. Pokračujte, máte ešte pol minúty, prosím. Pokračujte. El camino además es saber que la Okrem toho si musíme uvedomiť, že radikalizácia a sociálne vylúčenie znamená, že musíme urobiť viac eh, proti eh, sociálnemu vylúčovaniu a nerovnováhe. Musíme viesť eh, dialog so všetkými spoločenstvami, najmä tie, ktoré sú najviac postihnuté e, politikou úspor, kde sa ich situácia ešte výrazne zhoršila. Aj sociálna situácia. Toto všetko je totiž pozadím pre túto zmáhajúcu sa marginalizáciu, vylúčovanie, ktoré sa týka a postihla mnohých Európanov a ktorá má za následok e, potom tieto teroristické činy. E, ďakujeme pekne. Teraz pán Majvikinč na minútu. Ďakujem, vážne kolegové. Pred niekoľkými desaťročiami v rôznych častiach Európy um, prebiehali eh, konflikty spojené s nacionalistickými skupinami. Tieto časy sú teraz za nami. Eh, v čase globalizácie neexistujú hranice. Terorizmus už nie je nejako obmedzený hranicami. Je globálny a o mnoho radikálnejší ako predtým. A v Severnom Írsku a Španielsku sa potvrdilo, že neexistuje pokojné riešenie. Jediný rozumný prístup, eh, ako túto situáciu riešiť, vrátanie aktívnej propagandy a členstva v islamskom štáte je úplné prehodnotenie existujúcej politiky integrácie, súdnictva a tiež eh, otázky bezpečnosti finančných transakcií, ako aj boj proti propagande. Tí, ktorí eh, sú náchylní na takú radikalizáciu, nehovoriac už o efektívnejšej zahraničnej politike, a to aj E, prenasledovanie tých, ktorí prispievajú k tejto politike. Saudská Arábia, Turecko, Katár alebo aj iní. Ja tu nechcem navrhnúť um, vzdať sa našich základných hodnôt a našim e, cieľom musí byť predovšetkým zaistiť bezpečnosť našich občanov, nie ohroziť ich ešte viac. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pristúpime k zoznamu rečníkov v rámci spontánnej rozpravy. Máme šiestich, e, ktorým môžeme dať slovo. Najskôr pán Bogovič na minútu, prosím. Najprej môžeme zlo jasno vedeti im povedať. E, v prvom rade musíme jasne povedať, aké sú tie hlavné dôvody rozšírenia terorizmu. Poprvé, mnohí mladí Európania sú sklamaní z toho, že nemajú budúcnosť. Dochádza k tvorbe get po veľkých mestách v Európe. To sú miesta, kde terorizmus sa vzmáha, kde sa mu darí. Musíme sa vysporiadať so skutočnosťou, že Líbia, Irak, Sýria, Afganistán prišli o svoje diktátorské režimy a to viedlo k destabilizácii tohto regiónu. Islamský štát a niektoré arabské krajiny financujú terorizmus, a oni sú tými, ktorí financujú aj teroristické útoky v rámci Európy. Musíme zabezpečiť výmenu informácií, musíme sa ubezpečiť, že naše spravodajské agentúry budú spolupracovať. Musíme riešiť tie prapríčiny terorizmu. Treba byť rozumný, inteligentný a dať si pozor na to, aby sme neutočili na úprimných a dobre to mysliacich Európanov, tak ako to robí smernica o zbraniach, pretože zabúdame na to, že ten nezákonný obchod je dôvodom terorizmu. Áno? Ďakujem. E, nie, nebudeme tie medzi otázky v podobe modrých kariet akceptovať. E, rozumiete, čo rečník povedal, takže naozaj je mi ľúto, ale v takejto fáze rozpravy nebudeme akceptovať modré karty. A ak už aj vôbec, tak potom e, v čase, kedy kolega vystupuje. Pani Grapini. V čase krízy vidíme, e, či únia, rodina alebo organizácia dokáže odolať alebo nie. Viac ako kedykoľvek Európa potrebuje jednotu, aby vytvorila bezpečnosť pre našich občanov a to musí byť priorita pre radu a komisiu. Minister z Holandska nám povedal, že potrebujeme bojovať e, proti e, moslimom. Áno, ale treba poskytnúť aj riešenia, aby moslimovia pochopili podmienky e, života v Európe a akceptovali našu kultúru, ak by boli nútení tu zostať kvôli hospodárskym problémom a konfliktom. A, a keď kríza utečencov začala, tak presne to sa stalo. E, je e, potrebná širšia komunikácia. Komisia a ráda musia ponúknuť občanom v Európe jasný plán e, zvládnutia problémov utečencov a hospodárskych migrantov. Nemôžeme nechať občana, občanov, aby si sami vysvetľovali túto krízu. Musíme k tomu dospieť na úrovni členských krajín. Rada a komisia musia parlamentu predstaviť e, koherentný plán solidarity, ktorý zaistí bezpečnosť. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Boj proti terorizmu znamená, že sa budeme musieť samozrejme pozrieť aj na pôvod terorizmu z mladých ľudí sa stávajú fundamentalisti a to je spoločenský a sociálny fenomén. Treba si uvedomiť, ako európske štáty, predovšetkým Francúzsko, fungovalo v rámci arabských krajín od roku 2011. Ako sa tam vymedzilo integrácia moslimov v príslušných spoločnostiach je tiež vec, ktorú treba mať na pamäti. Samozrejme, treba bojovať aj proti nenávistným prejavom. výsledkom ktorých je kultúrna konfrontácia. Pokiaľ ide o vzťahy so Severnou Afrikou a s africkými štátmi, aj tieto treba mať na pamäti. Ďakujem pekne. E, pani Pinto, minúta.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 Pán predseda, boj proti terorizmu začína pri boji proti rasizmu, proti xenofóbii a fanatizmu. A potom pokračuje s zasadzovaním sa za demokraciu, za právny štát a bojom alebo obhajobou práv jednotlivca, predovšetkým slobody pohybu všetkých európskych občanov. Ja verím v Európu a zasadzujem sa za ňu. Georg Steiner povedal, že Európa začína v Grécku, v Aténach a Európa je dieťaťom všetkých tých veľkých náboženstiev svetových je postavená na tých troch veľkých náboženstvách, ktoré vzýšli z Jeruzalema. Kresťanstvo, judaizmus a islámska, islámske vierovýznanie. A teraz pod rúškom boja proti terorizmu alebo pod zámienkou boja proti terorizmu sa snažíme moslimov dostať bokom. Pán minister, pán komisár, boj proti terorizmu musí prebiehať aj bojom proti netolerancii v rámci Európy. Ďakujem pekne. Pán Zambarský má modrú kartičku ale pán Džambasky už k tejto veci vystúpil. Pán Zambasky, prosím, posaďte sa a dajte si sluchadla, tak aby ste vedeli, čo hovorím. Povedal som, že ste sa už tejto rozpravy zúčastnili a my teraz sme v časti spontánna rozprava a nie je teraz hodné, aby ste dostávali priestor v rámci postupu modrej karty. V spontánnej rozprave dostanú možnosť vystúpiť tí, ktorí zatiaľ nevystúpili. Chcem vás poprosiť o pochopenie a aby ste sa zdržali teda tohto vystúpenia. Pani Tomačič, minúta. Hvala lieta two thousand and fifteen su obiljeili teroristiki napadi u izvedbi islamske drave i njezinih. rok. two thousand and fifteen bol poznamenaný takýmito teroristickými útokmi ktoré vychádzali z islamského štáta z jeho sympatizantov. podľa informácií spravodajských služieb rok two thousand and sixteen bohužiaľ nebude o nič pokojnejší. toto nás nemôže dostať do stavu paniky ale nemôžeme byť ani nejakým spôsobom pokojní. Musíme zabezpečiť bezpečnosť vlastných občanov a naše bezpečnostné zložky musia mať voľný priestor pre rýchly zásah proti tým, ktorí sa spolčujú e, spolu s teroristami a spolupracujú s nimi na našom území. Medzinárodná koalícia e, nikdy nemala väčšiu dôležitosť a preto je, preto je nevyhnutné využiť ju maximálne. Kompetentné orgány členských štátov preto musia koordinovať vlastné aktivity bez toho, aby nejakým spôsobom eh, boli vystavené zásahom nedobre zadefinovaných medzinárodných organizácií alebo nadnárodných organizácií. My potrebujeme rýchle, efektívne kroky, pretože to je na prospech bezpečnosti našich občanov. Ja teda dúfam, že budúce rozhodnutia rady aj komisie pôjdu týmto smerom. Ďakujem. A posledný Pán Faria? Ďakujem pekne. Tie útoky v Burkina Faso a Turecku v roku 2015 jasne ukazujú, že teroristická hrozba je nadnárodná a cieľ je univerzálny. A je to dôležité si to ujasniť e, v boji proti terorizmu. Európska únia nemôže len, teda nemá len podporiť e, koordináciu na úrovni vojenskej, ale musí sa pozrieť aj na možnosť, ako zredukovať e, finan- zdroje financovania. Je nehanebné počuť z úst pešmergov, že potrebujú v rámci Európy mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, že museli uhradiť to, čo oni dostali v rámci starostlivosti v Európe, pretože Európa nebola ochotná sa na tom spolupodielať. Ešte raz hovorím, nemali by sme obetovávať ľudské práva v rámci boja proti terorizmu a ani v rámci snahy riešiť utečencov. Oni by nemali znášať tú veľkú ťarchu z tejto krízy. Ďakujem pekne, pán Fer. Ďakujem. Teraz končíme so spontánnou rozprávou. A teraz menej komisie má slovo pán Avramopoulos, pán komisár. Ale poprosím s mikrofónom, pretože inak nemôžeme tlmočiť. Ďakujem. No práve som dostal možnosť sa vyjadriť aj vo svojej materčine, ale budem hovoriť po anglicky. Sledujem túto diskusiu s veľkým záujmom, ako iste chápete. Od, takže na začiatok chcem poďakovať za vašu podporu uh, za, našu, za vašu angažovanosť eh, bojovať proti terorizmu. Toto je téma, ktorá nikoho nenechá ľahostajným, alebo teda každý sa o ňu zaujíma a ja sa domnievam, že eh, v tejto miestnosti eh, skutočne presadzujeme to spoločné povedomie, okrem toho, že sme zaangažovaní aj politicky, bojovať proti terorizmu pani Sargentini. Chcel by som odpovedať na vašu otázku. Je to veľmi dôležitá otázka a už na, vo svojom úvode uh, som to chcel povedať uh, celkom jasne. Teroristické útoky, dokonca aj tie, ktoré nie sú organizované širšími sieťami, uh, určite stoja peniaze, peniaze na výbavu, logistiku, na falšovanie dokumentov. Chcem vám ubezpečiť, že my chceme sledovať tieto peňažné toky, aby sme dosiahli prevenciu, podporili vyšetrovanie teroristických činov. Už čo skoro by sme e, mali znovu túto tému prediskutovať. Nemyslím si, že by som musel dokazovať znovu opakovanie našu angažovanosť v boji proti terorizmu a bezpečnosti našich občanov, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že sa dosiahol veľký pokrok v Európskom programe o bezpečnosti, ale samozrejme ešte sme e, nedosiahli cieľ, pokiaľ teroristická hrozba ešte existuje a tá tu je. Hrozba, ktorej čelíme, je hmatateľná a potrebujeme kroky, ktoré, ktorými dosiahneme rozdiel na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Potrebujeme sa navzájom, aby sme dosiahli výsledky európske inštitúcie, členské štáty, vlády, e, občania, ale aj miestne samozprávy, e, organizácie presadzujúce právo a tiež občianske spoločnosti. Chcem sa vrátiť k tomu, čo som povedal na začiatku. Členské štáty musia si navzájom viac dôverovať, potrebujú si vymieňať viac informácií medzi sebou, ale tiež v Európe. A ja osobne nie som spokojný s ich spoluprácou. Žiaľ, väčšina členských štátov, eh, je mi ľúto, že to musím to takto povedať, si necháva tie najlepšie informácie pre seba a my potrebujeme robiť krok vpred. Naša práca sa neskončila. Komisia zdvojnásobí svoju snahu v tomto eh, boji v roku 2016 už máme naplánované konkrétne kroky, eh, zvlášť pokiaľ ide o financovanie terorizmu. Ja skutočne počítam s vašou podporou eh, v tejto oblasti. Musíme sa posunúť pred a to rýchlo a efektívne. S európskymi riešeniami e, dosiahneme e, riešenie e, spoločných európskych problémov spojených s terorizmom. Ďakujem znovu za vašu podporu. Áno, ďakujem pekne, pán komisár. teraz za radu má slovo pán Koenders, pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu za veľmi zaujímavú diskusiu o terorizme. Začnem tým, že terorizmus je naozaj veľmi rôznorodý démonštrum, ktoré si vyžaduje primeranú odpoveď. A ja plne chápem e, tie emócie, ktoré sme tu dnes počuli na túto adresu. Predovšetkým si pripomeňme všetky tie obete, ich e, rodiny a deti a ja to naozaj beriem veľmi vážne a e, aby sme si ich uctili, tak mi dovolte povedať, že nielen rada je veľmi aktívna v zaistení lepšej spolupráce, ale Chcel by som naozaj e, vyzvať, aby sa nezneužíval terorizmus politicky e, na jednej či druhej strane. Ak sa nezjednotíme v boji proti terorizmu a v chápaní teda toho, že je to veľmi komplexný fenomén, ja, je to taká chobotnica, ktorú e, musíme zastaviť, musíme vytvoriť lepšiu dôveru medzi krajinami, bojovať proti islamskému štátu. Ak nebudeme spolupracovať, tak toto bude prvok e, politického programu. Ak to tak bude, tak sa nepohneme vpred. A znovu chcem zopakovať, že počul som tu slovo e, politická elita, myslím, že pán Bonano to povedal. Ja tu predstavujem radu, nie holandskú vládu, ale radu, ktorá je založená na vládach rozličných členských krajín a pre mňa je veľmi ťažké počúvať e, toto myslím si, že zarábate 100 tisíc eur, ale ak vy ste súčasťou tejto politickej elity, tak aj ja som a nie je to niekto z nás, kto by mal právo uh, hovoriť v mene niekoho viac ako niekto iný. Každý pracuje, reprezentuje e, ľudí, môžeme mať odlišné názory, ale nebudeme mať túto diskusiu na základe zjednodušení. Toto nemôžeme akceptovať. E, terorizmus je na to príliš vážna vec a ak som už povedal, ak si zachováme chladnú hlavu a analizujeme, čo sa deje, spolupracujeme, tak e, sa nám to podarí. Ale ak budeme pracovať na víziách, rozličných, tak presne toto teroristi od nás chcú. Chcú nás rozdeliť a mm, terorizmus je stratégia, ktorá chce vyvolať strach e, v ľuďoch a medzi politikmi. My nechceme ísť týmto smerom, takže zachovajme si chladnú hlavu, premyslíme si, čo treba urobiť a áno, prevencia, áno, e, represia, Spolupráca, eh, boj proti islamskému štátu predovšetkým, myslím si, že komisia to povedala veľmi eh, správne a aj rada sa o takéto niečo snaží. Máme eh, pred desetimi dňami sme mali konferenciu v Holandsku, ktorá bola založená na koalícii proti ISIS a proti teroristickým teroristom. A o čo tam išlo? Uh, O čo tu ide? Ide o kombináciu dôvery, zdieľania a e, teda zastavenia týchto javov e, musíme e, teda pracovať spolu. Prečo sa to nedeje a prečo by to malo fungovať lepšie a rada s tým súhlasí, že by malo? Je veľmi pochopiteľné, že musíme zdieľať informácie a to bolo aj lekcia z minulého týždňa spolupráci E, spolupráca medzi presadzovaním práva občianskou spoločnosťou a ostatnými aspektami dosiahneme pokrok, s lepším a posilníme našu bezpečnosť. Najsilnejšia reakcia našej spoločnosti je odolnosť a viera v naše hodnoty, ktoré sú založené na demokracii a právnom štáte. Je to jediný spôsob, ako bojovať proti terorizmu a je to teda veľmi konkrétna odpoveď a dovolte mi k tomu povedať pár slov. Je to aj implementácia v konečnom dôsledku. E, Ráda pracuje e, na rozličných projektoch, ako posilniť našu spoluprácu. Dovolte mi povedať, že je to dôležité, aby sme dosiahli dohodu v parlamente a rade. Teda dosiahli sme ju v decembri o PNR a ako väčšina z poslancov vo výbore Libe rada verí, že európsky PNR bude mať váž, závažný dopad na uh, zníženie terorizmu. Európska únia schválila už viaceré opatrenia na zber a výmenu dát, ale s príslušnými orgánmi uh, a chceme uh, doplniť existujúce organizovaný zločin a terorizmus. Uh, Znamená, že je tu s tým spojené aj financovanie, pašovanie ľudí, ehm, rôzne náborové tábory a tak ďalej. PNR umožní príslušným orgánom identifikovať osoby, ehm, ktoré doteraz neboli podozrievané, že sú súčasťou organizovaného zločinu. Ja si uvedomujem, e, pani Holmajer to um, načrtla, um, je to spojené s so smernicou o ochrane dáda so smernicou o PNR a aj pán Schulz to povedal. A mm, nie všetky inštitúcie sa zhodujú na tom, že je potrebné e, zabezpečiť schválenie týchto dokumentov, ale pokúsime sa o to, aby to bolo čo najrychlejšie. A rada už príjma a bude pokračovať v príjmaní potrebných opatrení, aby sa zabezpečilo to, že toto sa e, e, príjme čo najskôr. E, aby boli e, k dispozícii aj príslušné verzie znenia, aby tento text bol čo e, najjasnejší a právne zdravý. Ja som si istý, že naše inštitúcie budú nadalej čo najúžšie spolupracovať so s angažovanosťou, aby sa nevyskytli žiadne časové sklzy. Dospeli sme k záverom, dosiahli sme dohodu v oboch e, dokumentoch, teda v e, týchto smerniciach a my nepoľavíme. E, potreba spolupracovať, či je povinná alebo nie. Podľa mňa o toto tu nejde. Samozrejme, že vieme, že v zlámci článku 42 TEU, teda zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je toto z každej členské e, krajiny. Nie je tu právny základ pre Európsku e, spravodajskú agentúru. Uh, ale predovšetkým je potrebné, aby sme zdieľali spoločnú dôveru e, a pracujeme e, v rozličných formáciách, aby sme toto vyriešili. Dovolte mi tiež za, ubezpečiť tých, ktorí sa obávajú tejto situácii. samozrejme, musí to byť rovnováha e, samozrejme súkromie a represia si vyžaduje rovnováhu, je to spojené s Koránom, alebo to nemá to nič spoločné s fundamentalizmom. E, dobre, ale toto vec nevyrieši. Myslím si, že rada pracuje e, kombinovanie na prevencii a represii a samozrejme, že je e, dôležité brať vážne právny štát a naše hodnoty, pretože presne na toto sa útočí a preto bojujeme s týmto veľkým zolom. A preto neustále pokračujeme v tejto veci. To znamená, že e, e, sa musíme zamerať aj na prevenciu. Nie je to nejaká mierna politika, práve naopak je veľmi tvrdá zaistiť, aby ľudia sa neradikalizovali a je to spojené aj s, s ekonomickými príležitostiami, nie len s nimi. E, nejde len o obranu. Ak chceme byť efektívni, musíme sa pozrieť na tú celý reťazec radikalizácie a deradikalizácie zastaviť alebo zatvoriť hranice nie je odpoveďou. E, zároveň, ako zatvoríme hranice, potrebujeme väčšiu spoluprácu. E, minulý e, týždeň sme o tom hovorili v rámci krajín, ktoré si toto uvedomujú. Musíme posilniť našu spoluprácu a aj v oblasti spravodajstva a spomenul som krajiny Severnej Afriky a inde. Uh, Chcel by som ešte povedať, e, že e, časový harmonogram pre našu spoluprácu e, je taký, že potrebujeme tieto diskusie pravidelne a cítim tu aj potrebu, aby tu bola kontrola aj, aj zo strany národných parlamentov. Samozrejme, že čelíme nepriateľovi, ktorý má veľké možnosti Nemá to nič spoločné s hranicami, ale aj v, na, v rámci našich spoločností a medzinárodne. Preto musíme navýšiť našu snahu, z, m, mať väčšiu dôveru a zaistiť, aby naša vízia, ktorá je legitímna, e, nebola oslabená neefektívnosťou voči tejto hrozbe. Ďakujem pekne. Η συζήτηση έληξε. Ďakujeme pekne. Týmto je rozprava ukončená. Ďalší bod na programe sa týka začatia rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. Na 5 minút dostáva slovo pán Lange, nech sa páči, ako autor otázky. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Vážne kolegyne, kolegova, vážny pán komisár,